el señor presidente. Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Eh, všetkým želám príjemné popoludne. Eh, vážená pani komisárka, eh, vážený pán minister, Čiže znova eh, nadviažeme na naše zasnutie zo včera. Texty, bol, ktoré boli prijaté včera, sú k vašej dispozícii. Neviem, či máte k tomu nejaké pripomienky. Zdá sa mi, že nie. A preto zápisnica eh, zo včerajšieho zasadnutia je schválená. Teraz poďme na prvý bod programu a to vyhlásenie Rady a komisie o politickej situácii v Rumunsku. Sme veľmi radi, že tu je pán Valerius Boneja, e, ktorý je e, predseda parlamentu, e, rumúnskeho parlamentu a potom tu máme rumúnskeho ministra, ktorý je poverený vzťahmi s parlamentom, a s, naši, teda s našim parlamentom a národným parlamentom. Takže vítam obi dvoch našich vážených hostí, ktorí sa zapoja do našej diskusie. Teraz dáme slovo pánovi Mavrojanisovi, ktorý bude hovoriť v mene rady a oboznámi nás so situáciou. E, takže e, pán Mavrojanis, ja by som e, vám chcel poďakovať za mm, pohostinnosť a za predsedníctvo, a teda